našeho programu. To je spoločná rozpráva o e, finančných nástrojoch, nástrojoch financovania. K tomu patrí viacero správ, hlavne odporúčanie do druhého čítania správa pána Görenca, potom finančný nástroj pre rozvoj a rozvojovú spoluprácu, odporúčanie do druhého čítania ďalej pani Lochpiller a pani Gál, finančný nástroj na celosvetovú podporu demokracie a ľudských práv, Ďalej odporúčanie do druhého čítania pána Mitchella, finančný nástroj pre rozvojovú spoluprácu a odporúčanie do druhého čítania pána Šolca, vytvorenie finančného nástroja na spoluprácu s priemyselnými krajinami. Najprv dostanú slovo všetci spravodajcovia. Prvý prehovorí pán Görens na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Návrh nariadenia, ktorým sa zavádzajú zariadenia pre krajiny AKT v sektoru banánov, dnes vstupuje do druhého čítania. Ja vám pripomeniem, že v prvom čítaní sme žiadali o maximálne opatrenia v prospech krajín e, AKT, ktoré vyvážajú banány